hlasovať podľa zjednodušeného postupu o správe pani Metiu o rozpočtových prostriedkoch v Afganistane. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Áno. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie, nech sa páči. Takže 550 za, 5 proti, s veľkou väčšinou prijaté. Gratulujeme pani kolegyne Matiu. Ďalšia správa je správa pani Rierma Durel k otázke realizácie princípu rovnakého prístupu k mužom a ženám, pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelávanie a profesionálne šance, ako je na pracovné podmienky, čiže ide o návrh uznesenia, skontrolujeme trojka, otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý kolega Zaja, hlasovali ste, končím hlasovanie. 537 za, 22 proti, prijaté. Takže to bolo celé hlasovanie. Pani kolegyni, gratulujem pani kolegyni Riera Madurel a teraz budeme hlasovať o udalostiach v Gáze. Kolega Šulc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za to, že ste mi udelili slovo. Dovolte mi, aby som formuloval dve poznámky. Najprv uznesenie, o ktorom, o ktorom máme hlasovať, a potom osobná poznámka, ktorá sa týka kolegov tohto parlamentu. Najprv, pokiaľ ide o predloženú rezolúciu, moja politická skupina včera večer e, veľmi vášnevo a intenzívne a veľmi rozvážne diskutovala o tejto rezolúcii. Prv, ako budeme hlasovať, sme pod dojmom toho, čo práve povedal Francis Wurz. Keď v ozbrojenom konflikte nie sú isté medzinárodné organizácie, tak sa dosiahol stupeň, ktorý je na zváženie. Musím apelovať, musíme apelovať na Izrael, aby rešpektoval medzinárodné organizácie, pretože udržanie medzinárodnej infraštruktúry sa nebude môcť dodržať a to je v zmysle medzinárodného práva. Ďalšia vec Rozhodli sme sa, že podporíme túto rezolúciu, pretože po mnohých diskusiách sme prišli k tomu, že sa nazdávame, že je správne túto rezolúciu prijať. A signály, signály, ktorý vysiela Európsky parlament, sú dôležité signály, ale jedna vec je jasná Násilie, ktoré sa nezastaví pred škôlkami a školami, je stupeň, ktorý nemôžeme ľutovať, ale ktorý musíme odsúdiť. A to sa e, v tomto uznesení, v tejto rezolúcii v plnej miere neprejavuje. Myslíme si, že odzrkadľujeme pocity, aj iných politických skupín. Dovolte mi, aby e, som oslovil kolegu, ktorý sa zasadil za mier vo svete a v Európskej únii. Tento deň mu chcem niečo povedať. Je to posledné plenárne zasadanie, na ktorom sa zúčastňuje Michel Rokár pre nás, socialistov, ale nazdávam sa pre nás všetkých Ďakujem pekne, pán predseda. Na adresu kolegu Rokara chcem povedať tiež niekoľko slov, pretože som sa včera tohto podujatia nezúčastnil. Pán kolega Michel Roka, chcem vám prejaviť moju veľkú úctu a priateľstvo a v prospech toho, čo máte ešte pred sebou, ma, vám želám veľa úspechov. Chcem sa poďakovať za váš veľký príspevok v prospech európskeho zjednotenia. Ďakujeme pekne, pán Mišel Rokár. Milé kolegyne a kolegovňa, k trojke chce prezentovať eh, návrh pán Gáler. Po dohode s ostatnými politickými skupinami chcem navrhnúť toto, túto zmenu. Nahradiť špeciálnu alebo osobitnú zodpovednosť slovami dôležitá úloha, čiže to polvetie by bolo, čo zahrňa dôležitú úlohu Egyptu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ani proti tomu nemá nikto nič, takže vás poprosím, kto súhlasí, nech zdvihne ruku, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Ak to vidím správne, jeden člen parlamentu sa zdržal, takže vlastne takmer plný súhlas. Budeme hlasovať o desiatke. Je to rozdelené na dve časti. Prvá časť, kto je za, D, nie je C. Môj kolega mi vždy hovorí to správne, aspoň väčšinou. Áno, z plena dostávam iné informácie, takže prvá časť desiatky, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté druhá časť, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijímame, ale môžeme to ešte raz skontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Končíme hlasovanie. Takže 353 za, 214 proti, príjma sa. Budeme hlasovať o celom texte uznesenia, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania? Iba niekoľko kolego, kolegov sa zdržalo, nikto nehlasoval proti, takže text ako taký sme prijali. Milé kolegyne a kolegovia, chcem vás informovať o tom, že sa teraz pokúsim ako predseda parlamentárneho zhromaždenia Európska únia Stredomerie Pokúsim sa o podobné uznesenie, na ktorom sme sa práve dohodli. Dostávame sa ku hlasovaniu o v Afrike. Pani Gomeš by rada predniesla návrh na zmenu. Ja by som chcela navrhnúť nový odsek v tomto smere. Situácia v krajinách Afrického rohu nie je v súlade so základnými prvkami spolupráce uvedenom v článku 9 e, dohody z Kotonu. Je to veta, ktorá už bola obsiahnutá v správe, ktorú vypracovali naši traja kolegovia, ktorí nedávno navštívili tento región. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem pekne, ak nie je nikto proti. Nech sa páči. Pán kolega Nassauer. Prosím, hovorí do mikrofónu. Ešte kúsok. Politická skupina EPPED je proti tomuto návrhu. Dobre, budeme hlasovať. Nemusíme hlasovať o jednotke. Dostávame sa ku peťke, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti, kto sa zdržá hlasovania. Príjma sa pozmenujúci návrh 8. Ďakujem, kto sa zdržal hlasovania. Príjmame sedmička. Ďakujem, proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa štvorka, kto je za kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Jednotka, kto je za, ďakujem, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, trojka, kto je za, ďakujem, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Šestka, kto je za, ďakujem, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia v menovitom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. 570 za, 11 proti. Ďakujem všetkým, ktorí pracovali. Teraz budeme hlasovať o stratégie Európskej únie voči Bielorusku, takže najprv sa pozrieme na návrh piatich politických skupín, ktoré eh, majú nahradiť Marino Svirs. K deviatke je tu ústny návrh. My sme práve navrhli, aby sa vypustila posledná veta o ceku 9, kde sa hovorí, vyzýva bieloruské úrady, aby skoncovali so svojou praxou vydávaním viazných doložiek e, e, deťom, študentom a deťom. My si myslíme, že, takýto systém, že to tam nepatrí, lebo takýto systém už bol zrušený, vydávanie týchto výstupných víz. Ďakujem pekne tak tento, proti tomuto návrhu nie je zatiaľ nikto. Budeme hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Jednotka, kto je za. Ďakujem pekne, kto je proti. Musíme to skontrolovať elektronicky. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. 242 za, 340 proti, zamieta sa, hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. 551 za, 15 proti. Ďakujem všetkým, ktorí participovali. Takže pozrieme sa na návrh šiestich politických skupín. nie sú e, potom aktuálne návrhy ku Srebrenici. Pani Doris Pak, nech sa páči, milé kolegyne a kolegovia, všetci súhlasili, že bod 3 nahradíme, ide tam o úlohu e, súdneho dvora v Hágu. Chceme nahradiť touto vetou opakuje v tomto ohľade, že zvýšená pozornosť musí byť venovaná e, vojnovým zločinom na domácej úrovni. Very good. Es gibt keinen Widerspruch, dann stimmen wir in dieser Form über. Veľmi dobre, všetci súhlasia a preto v tejto podobe budeme hlasovať menovitým hlasovaním o celom návrhu v takejto e, úprave, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 556 za, 9 proti, prijaté. Ďakujem srdečne všetkým, ktorí sa podielali na tomto uznesení. Teraz pristúpime k vyhláseniam, k vysvetleniam. ústne vysvetlenia, najmä e, k, najprv k e, správe pani Madurel, takže pán kolega Henen, máte slovo.